Okay, colleagues, if people can take their Dobre, kolegyne, kolegovia, posadte sa prosím, máme toho veľa. A o piatej sa pridajú kolegovia z AFETu a rozpočtu, preto sme v tejto obrovskej zasadačke dnes po obede. Oveľa väčšia miestnosť, ako sme zvyknutí z našeho výboru. Prejdime na bod číslo 1. Prijatie programu schôdze. Chcem len oznámiť zmenu programu, pokiaľ ide o číslo 13. V programoch máte uvedené. Je to tam uvedené? Nie. Každopádne, e, my sme oznámili poslancom, že Federika Mogheriniova, vysoká predstaviteľka a komisár Katajnen budú prítomní k bodu, ktorý sa týka Európskeho fondu pre držateľný rozvoj Bohužiaľ, e, komisia dnes volala na poobede mimoriadnú schôdzu, takže nebude tu prítomný komisár, budú tu namiesto neho generálne riaditeľe. Niekto za pána Moskoviceho, za komisára Moskoviceho a niekto ďalší ešte. Čiže ďalší ďalšia spoločná schôdza s AFETom a s výborom pre vonkajšie záležitosti. Môžeme to teda takto schváliť a prejsť k bodu číslo 2. Nemám žiadne oznámenia, to bolo rýchlo vybavené. Trojka schválenie zápisníc. Zápisnice z 12. decembra, zo 6. februára máte v podkladoch. Schôdzi. Akékoľvek pripomienky zašli si sekretariátu do konca tejto schôdze. Ak nebudú obdržané žiadne pripomienky, tak zápisnice budú považované za schválené. Štvorka prijatie rozhodnutia odporúčaní koordinátorov. To Isté platí aj e, v tomto prípade 12. december, 25. január zápisnice, pripomienky do konca schôdze, ináč bude považované za schválené. Peťka, oznámenie komisie. Komisia, viem, že vonkajšia služba chce mať e, nejaké oznámenie, ale kde je komisia v tejto veľkej miestnosti? Chce povedať čokoľvek komisia? Nie. A? Vonkajšia služba? Vonka, služba pre vonkajšiu činnosť? Berto Saviani e, niečo povie za EAS. Nech sa páči. ESVČ, tam ste. Uh, yes, the, I wanted to inform you that the external... Chcel som vás len informovať, e, pani predsednička, že služba pre vonkajšiu činnosť a komisia požiadali delegácie EÚ v krajinách, ktorých sa týka spolupráca v rámci EDF a SIA, aby začali spoluprácu s týmito krajinami, ktoré sa týkajú viacročných indikatívnych regionálnych programov vzhľadom k posúdeniu, či je nevyhnutné prijať zmeny, ktoré by reflektovali nový rámec, ktorý stanovuje agenda do roku 2030 pre globálne globálny rozvoj a globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Tieto delegácie dotknuté sú teda vyzvané, aby pristúpili k hodnoteniu, ktoré bude obsahovať našu kontinuálnu angažovanosť v oblasti základných hodnot s partnerskými krajinami a obzvlášť budeme klásť dôraz na rodovú rovnosť a na tvorbu odolnosti, vytváranie odolnosti. Pokiaľ ide o odvetové priority, žiadame od našich dotknutých delegácií, aby posilnili dialog v oblasti politík a aby posúdili spoluprácu s partnermi. Po prvé, pokiaľ ide o udržateľnú tvoru pracovných miest a zamestnanosť, po druhé, obnovenie zdroje energii a klimatické zmeny a takisto po tretie veci, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Delegácie v nadchádzajúcich mesiacoch zašlú takéto posúdenie a prebehne proces, ktorý sa bude týkať preskúmania národných programov stredo, strede toho obdobia. Takisto budeme uvažovať nad spôsobmi spolupráce, budeme posudzovať ich účinnosť, vrátanie modalít alebo spôsobov, ktoré sa týkajú podpory rozpočtu, použitie trastových fondov, zverejnických fondov a zmiešavanie trastov a pôžičiek. Ďakujem pekne, to potom sa premietne e, v závislosti od výsledku tých konzultácií do toho dokumentu, do toho e, preskúmania e, Čiže ak tam budú teda tie zmeny v strede, v strede toho obdobia, tak potom sa to premietne do toho dokumentu. To len pre informáciu, kolegovia, prebieha tento proces. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na bod číslo 6 a to je hlasovanie. Začíname stanoviskom, pokiaľ ide o palmový olej a likvidáciu dažďových pralesov. To je stanovisko výboru Envy. stanovisko výboru NV. Heidi, ty si spravodajkyňou. Chceš nám pár slovami približiť, o čom hlasujeme? E, ďakujem pekne. Budeme hlasovať o stanovisku k stanov, teda stanovisku výboru NV, pokiaľ ide o palmový olej a likvidáciu dažďových pralesov, osobitne z pohľadu rozvoja. Chcela by som poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Opäť naozaj sme našli úžasnú mieru konvergencie názorov. Ja dúfam, že tieto kompromisy budú podporné. Dobre, e, ďakujem pekne za stručné predstavenie tohto stanoviska. Môžeme si to najskôr rozkúšať, kolegyne, kolegovia. Stlačte hlasovacie zariadenie, aby sme videli, či funguje. Hlasujte, prosím. Áno, ešte raz hlasujte, prosím. 23 mi tu ukazuje, že hlasovalo. Funguje to? Koniec hlasovania. Dobre, funguje to vynikajúco. Takže... Okay, yeah. So, um, we'll start then with amendment 1. If those in favor... Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté 2 za, proti, zdržal sa prijaté návrh 3 za, proti, zdržal sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržal sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržal sa, kontrolujeme, sedmička. Myslím, že zamietnuté uvidíme, overíme. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali, koniec. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Nie, nie, prijaté, pardon. Zle som to vyhodnotila aj pani predsednička. Čiže o jeden hlas prešlo. Osmička za, proti, Nevidím, nemám prehľadanie SAD ani EPP, čiže ešte raz osmička za, proti, zdržal sa. To si overíme. Osmička. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. No, prijaté. Že devina za, proti, zdržal sa, prijaté. 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. Návrh 12 za, proti, zdržal sa, overíme. Návrh 12, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. A prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa. Ja myslím, že je prijaté, ale skontrolujeme kompromis 2. Myslím, že to prešlo. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Áno, prijaté je to veľká miestnosť, takže nedokážem to jedným pohľadom všetko obsiahnuť. 14, 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržal sa, prijatý. 27 za, proti, zdržal sa prijatý. 28 za, proti, zdržal sa prijatý. 29 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 3, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 30 za, proti, zdržal sa prijatý. Overíme 30. -ku. Bolo to požiadavka na prekontrolovanie. Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali. Koniec hlasovania. Prijaté. Komprom... Kompromis 4. Za, proti, zdržal sa. Prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh 1. Za, proti, zdržal sa. Prijatý. 36 nie, pardon, 37 za, proti, zdržal sa, prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, prijaté. 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 42 za. Dobre, skontrolujeme 40 40, tak. 40, 41 sú spolu. 41 kontrolné spolu. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. Uh-huh, áno, výborné, výborný postreh pri tomto hlasovaní. 45 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6, to je za, proti, zdržal sa, prijatý. 59 za, proti, zdržal sa, Dobre, to overíme. 59, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 64 za, proti, zdržal sa. Overíme. 64. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tesne. 65, kto je za, proti, zdržal sa, to si tiež overíme, 65, -ku. hlasujte prosím. Koniec hlasovania, zamietnuté. 66 za, proti, súhlasia ľudia, že to znova e, prejdeme, odhlasujeme, lebo ja som vyhlásil hlasovanie, bolo to veľmi tesné. Ale ako náhle vyhlásim výsledok, nemôžem to už, e, musíte to povedať pred uzavretím, e, to neprešlo jeden. Ja som ale jasne vy, povedal 65, teraz 66, kto je za, proti. Zdržal sa. Prijaté. 69 za, proti zdržal sa, prijaté. 70 za, proti, zdržal sa, prijaté. Stanovisko celé, kompletné stanovisko. Aha, takže to. Nech sa páči. Taký je porokovací poriadok pre stanoviska. Dobre, koniec hlasovania a prijaté veľkou väčšinou. Gratulujeme Heidi Hautala. Ďakujeme pekne. We now move to the item 7, the vote on the discharge 2015. Bod 7, absolutorium všeobecný rozpočet a 8. až 11. Eh, rozvojový rámec. Spravodaj sa Paul Rubich, prajte si slovo. Nie. Takže overíme si hlasovacie zariadenie. sa návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení 2 za. Proti. Zdržali sa schválení 3 za. Proti. Zdržali sa schválené 4 za. Proti. Zdržali sa štvorka. Overíme si štvorku. Hlasujte, prosím. Pozmení sa návrh 4. Koniec hlasovania. Schválený. O dva hlasy viac. Peťka za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. 6. Dve časti. Prvá časť zmene sa návrhu 6. Za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si druhú časť pozmenie sa návrhu 6. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutá. 7 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Nie. Overíme si to. Sedmička. Končím hlasovanie. Schválený. 8 za. Proti. Zdržali sa je to zase tesné, overíme si. Všetci ste ukonči- e, e, odhlasovali zamietnutý. Pozmení sa návrh 9. Za? Proti? Zdržali sa? Overme si devinu. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 11 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 12 za. Proti. Zdržali sa. 12 veríme si. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 14 e, za, proti, zdržali sa schválení. A teraz hlasujeme o zneseniu v e, pozmenenom znení. Menovité hlasovanie, prosím. Hlasujeme o celom uznesení. Menovite. Ukončujem hlasovanie. Je to schválené veľkou väčšinou. Blahoželám pán Rubich. A teraz e, pozmením sa na vrch. Prepačte, bod programu 8. Je to e, bod 8 programu hlasovanie o absolutóriu e, rozpočtu Európskej komisie. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa schválený. 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 3 za, proti, zdržali sa. Overíme si trojku. Konec hlasovania. Zamietnutý dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme si druhú časť štvorky. Konec hlasovania zamietnutá. Pozmeňu sa na vrch 5. Prvá časť teda. Za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Nie, overíme si to. Druho, druhá časť. Uzatváram hlasovať. Schválená, i keď nie veľkou väčšinou. E, šestka, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť z, za, proti. Overíme si druhú časť šestky. E, hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. E, schválená. Pozmeni sa na vrch 7. Kto je za? Proti. Overíme si sedmičku. Nech sa páči. Končím hlasovanie. Schválené. 8 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 9 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. E, prvá časť pozmeňujúceho návrhu 10 za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Nemám ani понятne, ako si počínajú socialisti, takže druhá časť, hlasujte prosím. Koniec hlasovania. Je to schválené o, o jedným hlasom viac. 11 za, 11 za. A nech sa páči. Ja som sa snažila stlačiť eh, tlačidlo. Počas predchádzajúceho hlasovania som sa snažila stlačiť tlačidlo, ale napriek tomu sa eh, môj eh, hlas nezaznamenal. Ja som to stlačala, stlačala, ale nič sa nedialo which, which we will... Igen, igen, az utolsó szavazásnál. Can we just send to again? We check it again because the colleague... Áno, skutočne počas toho minulého hlasovania sa to stalo. a veríme si to. Can you put your card? Is your... Mohli by sme eh, skontrolovať vašu kartu. To je eh, rovnaký princíp. Overíme si, či funguje vaša karta eh, pre nasledujúce hlasovanie. Ak, eh, ak eh, nebude fungovať, povedzte mi ešte predtým, ako vyhlasím hlasovanie. Takže po 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Nie, preveríme si to. E, eh, 13. Hlasujte, prosím. Takže karta, vaša karta funguje, vidím to, teraz funguje to. Všetci ste e, stihli e, odovzdať svoj hlas? E, najprv končím toto hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ja som neumožňovala opätovné hlasovanie Predtým pán Fucujka mal e, obdobnú žiadosť. Potom, ako e, sa hlasovanie skončilo, zvyčajne nevracame sa k tomu. Áno, e, už sme to zmenili. A v tom prípade to bolo jedno, pretože tam bolo 12 proti 10. musí e, nahlasiť nefungujúcu kartičku ešte pred začiatkom hlasovania. A ja som už vyhlasila e, eh, hlasovanie. My sme tomu už diskutovali dvakrát. Keď e, hlasujeme o niečom, e, to e, sa ohlasilo pred a nemôžeme sa k tomu vrácať. Ľudia si nedávajú pozor, zabúdajú. ak vaše zariadenie funguje, treba to nahlasiť ešte predtým, ako vyhlasím hlasovanie. Teraz je jasné, že zariadenie funguje a tak je to jednoznačné. Je rovnaký postup aj v plene. A teraz záverečné hlasovanie. Menovite, prosím. Všetci ste odovzdali hlas. E, všetkým e, členom funguje zariadenie. Konec hlasovania. A je to e, e, schválené veľkou väčšinou. Ďakujem veľmi pekne pánovi spravodajcovi Rubigovi. Tým sme ukončili dnešné hlasovanie. Ak neplánujete zostať, poprosím vás, aby ste odišli potichu, aby sme my mohli e, ísť ďalej na nasledujúci bod programu. Dobre, kolegovia, teraz bod 9 a 10. Mm, Tieto body preberieme spoločne, pretože sú navzájom prepojené a súvisia s novým investičným, externým investičným plánom Európskej komisie a pôjde o výmenu názorov, pokiaľ ide o záručný fond pre vonkajšie aktivity a záruky únii pre EIB, pre projekty mimo únie a podľa pravidla 54 rokovacieho poriadku náš výbor e, je angažovaný a výbor pre rozpočet je gešným výborom prvé stanovisko ohľadom záručného fondu pre vonkajšie opatrenia sa snažia rozšíriť rozsah e, činnosti Európskej investičnej banky E, tzv. mandátu e LM pre vonkajšie uverovania a ďalej je návrh nariadenia, e, pre, ktoré upravuje fungovanie zaručného fondu pre vonkajšie opatrenie. Čiže komisia vytvára plán vonkajších investícií, ktorý zahrňa tieto dva prvky, plus Európsky fond pre dlhodobo držateľný rozvoj o 5 budeme mať spoločné vypočutie, spoločnú schôdzu s výborom pre rozpočet a AFED. FED výborom pre zahraničné záležitosti a budeme diskutovať o EFSDI, o druhej časti tohto balíka, ktorého cieľom je posilniť súkromné investície v rozvojových krajinách. Máme spravodajcu pre dva body pána Devu a bezotvorené odozovávam slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička keďže ste spomenuli najprv fond pre záručný fond pre vonkajšie opatrenia, potom garančný fond pre EIB. Budem hovoriť najprv o fonde e, pre vonkajšie opatrenia. E, hlavným e, zámerom v súvislosti s návrhom komisii je prebratia správe aktív od EIB. Takže je tu návrh, aby komisia prevzala správu aktív záručného fondu e, od EIB. Takže e, treba to opatrne zvážiť, vzhľadom na to, že komisia už bez tak spravuje 7 miliard eur a má teda zamestnancov a skúsenosti, a tým môže ušetriť na mm, poplatkoch pre IB v súvislosti so správou aktív. Pre e, vod e, správe aktív e, na komisiu by mal vygenerovať počas celého obdobia viacročného rámca úspory vo výške 66 miliónov princípom prevziatia správy aktív. E, s tým môžeme súhlasiť, ale Európsky e, dvor auditor by mal naďalej monitorovať tento fond a e, prevod aseto aktív na komisiu na tento účel hodnotenia vplyvov treba urobiť dva roky potom, ako aktíva sa prevedú z EIB na komisiu prípade e, významných nedostatkov navrhujem, aby e, správa aktív e, záručného fondu sa vrátila na pôdu EIB. Teším sa na podrobnú diskusiu s vami na túto tému a na vaše názory. A teraz bod 10 vzťah medzi teda vytvorenie tohto mandátu pre e, uverovanie umožňuje nám e, e, zvážiť úlohu EIB e, pri realizácii vonkajších investícií únie. Tento plán môže byť katalizátorom tvorby pracovných miest a dlhodobo udržateľného rozvoja. Vytvára rámec na podporu investícií, na to, aby sa podporovali súkromné verejné partnerstva a rast malých a E, stredných podnikov bude využívať prostriedky Unie členských štátov a ďalších darcov e, finančných ústavov, peňažných trhov, ale aj súkromného sektora. V súčasnosti e, existujú obrovské výzvy a preto vonkajší mandát si neporadí Ehm, pôsobí totiž v Južnej Afrike, Strednej Ázii a v Európe a pravdepodobne v súlade s návrhom komisie e, e, e, budú tam ešte uplatnené rôzne limity. Prítomnosť EIB na rôznych kontinentoch sa zniží o 50 v porovnaní so súčasnosťou a zároveň dôjde k poklesu aktivít vo východnom partnerstve a preto sa navrhuje e, vyčleniť 3,53 e, miliardy eur nad rámec e, návrhu komisii a to by umožnilo EIB udržať vonkajšie aktivity na súčasnej úrovni v súvislosti s novým balíčkom, ktorý sa sústredí na susedné štáty, na štáty, na ktoré doľahla migračná a utečenská kríza. Musíme byť e, e, e, schopní pozerať sa do budúcnosti a zabezpečovať dlho dobo udržateľný raz a nie vynakladať všetky prostriedky na utečeneckú krízu. Teraz máme dočinenie s krízou a preto nás absolútne slepo sa snažíme vyriešiť tento problém a pritom zabudáme, že po uplnutí 20 e, e, rokov e, v Nigerii bude žiť 400 miliónov eur a v celku v Afrike 2 miliardy. Ak nebudeme vytvárať pracovné miesta a prosperitu pre týchto ľudí žijúcich v Afriky z dlhodobého hľadiska, ako si myslíte, akým smerom sa pohnú? Prídu sem to, čo sme pozorovali teraz a čo sme vnímali ako utečeneckú krízu v súvislosti s Blízkym východom, Izisom a podobne, to bude všetko vyzerať ako e, drobnosť v porovnaní s krízou e, e, v súvislosti s tým, že dve miliardy ľudí budú sa snažiť nájsť si živobytie inde, pokiaľ nevytvoríme hospodárske podmienky, pre dlhodobý rozvoj, aby boli našimi partnermi v oblasti obchodu a hospodárskeho rastu. Našim plánom by malo byť dívať sa do budúcnosti, do vzdialenejšieho obdobia a pomáhať príslušným krajinám naplniť svoj potenciál pri použití týchto mimoriadných mechanizmov, ktoré máme teraz k dispozícii veľká e, časť e, e, vysedlincov z rozvojových krajín, na ktorých prípada 90 alebo 85 ľudí. A musíme robiť jasný rozdiel medzi dlhodobým programom rozvoja v súvislosti so zámermi dlhodobo držateľného rozvoja a tam musíme riešiť e, základné príčiny migrácie a musíme rozlišovať medzi tým a krátkodobými perspektívami utečencov a e, komunitami, ktoré žijú v krizových e, regiónoch. Treba vyzdvihnúť mm, dôležitosť podpory malých a stredných podnikov, aby začali pôsobiť vo formálnom sektore hospodárstva, aby mali prístup k úverom, vzhľadom na to, že 70 všetkých malých a stredných podnikov na nových trhoch nemajú dostatočný e, prístup k úverom a treba e, vylepšovať e, ich prístup k finančným zdrojom, aby vedeli využiť potenciál, aby sme umožnili tomuto potenciálu dynamickému e, sektoru, aby rastol ďalej, aby poskytoval pracovné príležitosti, aby ľudia neodchádzali do Európy Takže máme dlhodobý e, zámer a krátkodobé e, zámery, ktoré sú e, odzrkadlené v týchto dvoch správach. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Rubik, nech sa páči ako prvý. Zuerst möchte ich mich meinen Deva. Najskôr sa chcem poďakovať srdečne kolegovi Devovi. Kolega Deva ktorý to veľmi dobre pomenoval. Pre nás v parlamente ide v prvom rade o to, aby tie kontrolné práva dvora auditorov e, boli zabezpečené. Dvor auditorov je zárukou toho, že prostriedky budú patrične vynakladané a my samozrejme chceme mať kontrolu, či na úrovni komisie alebo či VIB v skutku tieto programy optimálne nachádzajú svoje uplatnenie, či sú presadzované a kde sa to môže diať najúčinnejším a najefektívnejším spôsobom. Performance-based budgeting to e, je odpoveď, ktorú sme si skutočne zvolili, alebo prostriedok, tak aby sme čo najefektívnejšie vynakladali prostriedky daňových poplatníkov. E, návrh komisie je predložený, nie ale overený a my chceme tu mať princíp štyroch očí. Chceme, aby aj dvor auditorov tým pádom bol do toho zapojený, a to znamená, že parlament spolu s výborom pre rozpočtovú kontrolu bude mať patričnú možnosť e, dostávať včas informácie a že veci aj pre náš výbor e, budú dávané k dispozícii v číslach a budú dokumentované teda v číselnej podobe patričným spôsobom a chceme vedieť, kde v pláne, rozpočtovom pláne Európskej únie kde bude vytvorený tento právny základ a ako tento právny základ bude financovaný do konca toho obdobia finančného. Je z môjho pohľadu veľmi dôležité, aby tie prostriedky boli e, zacielene vynakladané a moja kritika smeruje k tomu, že máme málo prípadov úspechov, ktoré by sme e, mohli predkladať a komunikovať e, európskym občanom, ale teda aj tým, ktorí sú v rozvojových krajinách, aby sme ukázali, ako vynakladáme tieto prostriedky a aké, aký účinok majú tie prostriedky takto vynaložené v krajinách e, rozvojových alebo rozvíjajúcich sa. My e, máme e, právo na takomto výbore hovoriť oveľa viac o tých praktických úspechoch v tom bežnom dennom živote podľa metódy Citizens First – aby sme to dali ešte viac do stredobodu pozornosti, aby sme ukázali, aké účinky máme tými prostriedkami naloženými. A je dobré, keď komisia aj do budúcnosti bude vedieť tieto veci silnejšie odkomunikovať a teda odkomunikovať to, ako tieto prostriedky vynakladá. Hlavne v oblasti migračnej krízy e, je našim eminentným záujmom, aby sme menili túto politiku. Doposiaľ, bohužiaľ, musím konštatovať, že naša politika neviedla k tým výsledkom, ktoré by sme si boli želali od takejto politiky rozvoja e, v rámci nášho výboru a sústredenie sa na vidiecké oblasti musí ísť viac do popredia. Hlavne e, posilnenie samostatnosti eh, malých a stredných podnikov, to naozaj eh, chceme zdôrazniť v tejto oblasti. My vieme, že samostatná zárobková činnosť eh, pre ženy je jedným z takých zacilených prostriedkov, ako zabezpečiť väčšiu účinnosť. Podpora malých stredných podnikov alebo zabezpečenie zárobkovej činnosti pre ženy, to tu nevidím celkom, preto by som bol rád, keby komisia v rámci tohto programu to zabezpečila, aby v tomto programe skutočne úprimne posúdila, ako dosiahnuť želaný pokrok a ja si myslím, že je úplne nevyhnutné, aby sme tejto veci boli čo najrychlejšie aktívni. Ďakujem. Ďakujem. ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. V prvom rade by som, vám, by som chcel zablahoželať spravodajcovi za jeho vynikajúci príspevok. Tento návrh e, zahrňa štyri e, zmeny existujúceho nariadenia. Poprvé, to sú príjmy, ktoré sú generované z finančnej operácie EIP ako prostriedku na, e, ako zdroj prostriedkov pre garančný fond. E, ďalej, tento fond by mal predstavovať 10 na miesto e, existujúcich 9 a všetky nesplatené požičky by mali byť, e, ne, nevyplatené požičky by mali byť vrátené naspäť do rozpočtu. Um, aby tu nedošlo k platobnej neschopnosti, pokiaľ ide o dodatkové operácie OIB. Správa aktív by mala byť e, presunutá z EIB na, komis- EIB na komisiu. E, Tato, tento navrhovaný prepod e, zahrňa to, že komisia by mala správať tieto aktíva. Po štvrté, komisia by mala každoročne predkladať parlamentu, rade a dvoru auditorov kontrolou informácie o správe e, aktív. To je veľmi dobré, lebo je to lepšie než informácie založené na existujúcich štruktúrach výmeny informácií medzi inštitúciami. My, my súhlasíme s týmto návrhom a chcel by som zároveň sa e, prihovoríte aj spravodajcovi a dobrému priateľovi, pokiaľ ide o nevyhnutnosť e, externého dosahu a hodnotenia, ktoré by sa malo robiť e, po dvoch rokoch po prevode správy aktív. Mal by to urobiť dvor auditorov. Pokiaľ ide teda o tento prevod garančného fondu komisii, navrhujeme spravodajcovi, aby zohľadnil možnosť hodnotiť vhodnosť eh, 9-percentného cieľa a 10-percentného prahu. Chcem sa mu ešte raz poďakovať. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pán Marcelesi za zelených. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja sa zameriam teraz na ten druhý bod a to sú eh, podmienky. Eh, predkladáme niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Poprvé by som chcel pripomenúť, niektoré veci. Treba povedať, že sa tu spomína Parížská dohoda, čo je síce dobré, ale pokiaľ chceme dosiahnuť jej eh, ciele, tak eh, eh, ten náš cieľ by mal byť ambiciozný, než sa hovorí v Parížskej dohode, najmä pokiaľ ide o južné krajiny. E, to znamená, že pri transakciách EIB by sme nemali pripustiť žiadne dotácie do posilných palív. E, toto je rozhodujúce preto, aby sme zabezpečili e, lepšie výsledky. Takisto je potrebné venovať väčšiu pozornosť základným príčinám pri migrácie. Takže e, takisto je potrebné efektívnejšie e, čeliť e, neplneniu daňových povinností a vyhybaniu zaplateniu daní. Ďalšia dôležitá Vec je transparentnosť. Vyzývame k tomu, aby sa zvýšila transparentnosť transakcií a operácií EIB. A napokon kľúčový bod je, že Európska investičná banka by mala budovať e, svoje politiky na súbore ľudských práv. Doteraz tomu tak nie je. Do roku 2017 by to malo existovať, čo znamená, že žiadne investície EIB buď priame alebo nepriame by nesmeli ohrozovať ľudské práva. Toto je naša požiadavka. Ďakujem, ďakujem. Hlási sa o slovo niekto ďalší, ak nie, E, ja by som e, poprosil komisiu, aby na to odpovedala. Pre nás nebolo ľahké e, navrhnúť tento presun správy aktív z EIB na komisiu. Išlo nám to, aby komisia ušetrila peniaze, ale ja som napríklad mal na starosti získavanie finančných prostriedkov pre Londýnsku City a viem, ako sa to robí. A, a, ak je napríklad nejaký projekt v hodnote milióna eur, treba čas na vyhodnotenie toho, akú má kvalitu a je potrebné posúdiť podnikateľský plán, due diligent, je potrebné posúdiť právnu situáciu, prieskum trhu a podobne, kvalitu ľudí, ktorí majú byť do toho zapojení a tak ďalej. Až potom do toho vložíte peniaze. To všetko si vyžaduje čas. Pri hrubom prepočte každý milión eur si vyžaduje približne podľa nás okolo 15 dní práce. To je taký hrubý odhad. Čiže 15 e, človeko dní hodnotenia na každý 1 milión eur. A my tu hovoríme o 68 miliardách eur. To by predpokladalo okolo 23 tisíc človekodní, 23 tisíc ľudí. Takže ja by som sa chcela spýtať komisie, ako mieni e, spravovať takýto obrovský objem peňazí, ako chce pracovať hodnotenia podnikateľských plánov, due e, diligence, trhové prieskumy, hodnotenia konkurenčných pomerov. E, to všetko je mimoriadne náročné a samozrejme všetko sa ukáže, až keď sa to bude priamo realizovať. My sme tie peniaze zabezpečili, komisia tie peniaze bude posielať partnerským bankám alebo niekomu v rozvojových krajinách. Budú tam ľudia, ktorí budú priamo v teréne hodnotiť realizáciu projektov a tak ďalej ale to všetko sa môže zrútiť e, a môžu sa nejaké peniaze stratiť, alebo môžu sa aj nejaké peniaze najvyššie získať. Môže sa vytvoriť e, taký e, kolobeh, kde sa tie peniaze budú generovať a kde sa bude podnecovať e, podnikanie. Ale je potrebné na to pochopiť, e, koľko vlastne ľudí v komisii sa bude týmto zaoberať, či majú také skúsenosti, či to alebo niečo podobné už predtým robili. Čiže to sú všetko otázky na komisiu. Aj ja mám otázku na komisiu. Um, Povedali nám, že toto je súčasť eh, toho komplexného balíčka o, EIB. Eh, o garančnom eh, fonde budeme hovoriť za chvíľu, ale mňa by zaujímalo, do akej miery je to všetko komplementárne. Snažím sa totiž pochopiť, že vy to všetko dávate do jedného balíčka, ale aké sú to rozdiely medzi týmito jednotlivými fondami? Bude tam rozdiel v štruktúre riadenia? E, neviem, máme tu len rôzne označenia. E, a pán Marcial Marin z TG Ekpin alebo pán Weinberg z TG Ekpin. Takže poprosím vás. Ďakujem pani predsednička, ďakujem aj pánovi spravodajcovi, pánovi Deve. E, začnem to poslednou otázkou a to je komplementárnosť medzi existujúcimi fondami a týmto návrhom. E, všetky sú súčasťou tých, tých, toho balíčka opatrení vonkajších investícií e, a tieto rozšírenie ELM, toho mandátu na poskytovanie vonkajších úverov je v podstate len rozšírením úspešného programu, ktorý prebieha už niekoľko desaťročí. A na základe nášho návrhu by bolo takto malo byť možné e, poskytovať e, úvery a záruky EIB v regiónoch, kde sa už vykonávajú operácie v rámci ELM, ale mali by sa takisto prijať nové e, spôsoby, ako posilniť e, odolnosť e, týchto ekonomík. Pokiaľ ide o EFSD, toto je nová záruka, nie je to ELM, ale je to nová záruka, ktorá by mala byť poskytnutá širokému okruhu e, medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré by využívali túto záruku inovatívnymi spôsobmi. To znamená, nejde iba o štandardné pôžičky, ktoré sú samozrejme potrebné, ale veríme, že e, by táto nová tento nový záručný fond e, mal podporiť a pozbudiť inovatívne e, uverovanie napríklad v súkromnom sektore a nemalo by sa tak diať iba v Severnej Afrike, ale aj v subsahárskej Afrike, ako aj v krajinách východného susedstva. Takže ja sa snažím e, povedať, že tieto dva programy e, poskytujú v podstate iné e, nástroje, alebo obsahujú iné nástroje, ale sú navzájom komplementárne. A pokiaľ ide o novú iniciatívu FSD, tu by krajiny východného susedstva, ktoré sa geograficky nachádzajú na okraji, Ehm, mali ehm, mať možnosť ehm, týchto programov EIB. K tej otázke záručného fondu. Obávam sa, že nemôžem poskytnúť nejaký konkrétny odhad, ale my sme e, tu e, robili mnohé e, prípravné práce a máme e, potrebné vysvetlenia, ktoré by sme mohli predložiť e, tomuto výboru, pokiaľ ide o tento presun. Ide viac menej o technické otázky, ale my máme k dispozícii personál aj zariadenia, aj procesy, ktoré by nám pomohli zvládnuť správu aktív. A verím, vidíme, že keď sa vráti správa aktív opätovne komisii, tak môžeme ušetriť milión eur, ktoré platíme ako poplatok EIB, ktorá si samozrejme počíňa veľmi dobre, ale my tu vidíme možnosť e, usporiť peniaze, ako spravodajca správne uviedol. My očakávame, že tieto úspory by mali generovať e, v rámci celého viacročného finančného rámca 66 miliónov dodatočných prostriedkov na úvery. Pokiaľ ide o e, vyškrtnutie Ruska z e, zoznamu opravnených krajín, my sme e, o tom konzultovali s našimi kolegami a myslíme si, že vyškrtnutie Ruska z tohto zoznamu by mohlo nejak nás obrať o flexibilitu, ktorú by sme mohli v nadchádzajúcich rokoch potrebovať v politickom kontexte a E, tu by som chcel poznamenať, že e, v súčasnosti podľa, na základe záverov Európskej rady z roku 2014 e, aj tak nemôžu poskytovať požičky Rusku. Kristen Pettis, eh, DG Ja nechcem nejakým spôsobom teraz predbiehať tú diskusiu, ktorá je naplánovaná na 5, eh, rokov, eh, na 5 hodín, ale plne podporujem to, čo povedal kolega na tému komplementárnosti. Slovo má Maria Šrombergen, ktorá je námestničkou riaditeľa. Ďakujem. Ďakujem za to, že tu môžeme vystúpiť. Som riaditeľkou pre operácie v Európskej investičnej banke. E, pokiaľ ide o aktivity v Afrike, v Ázii a v Latinskej Amerike. Mnohé z tém, o ktorých sa tu dnes hovorilo, sa vzťahujú na tie regióny, za ktoré som zodpovedná. Chcela by som sa zmieniť o dvoch veciach, ktoré tu boli otvorené, a to je správa aktív a komplementárnosť medzi e, mandátom na externé e, úvery a externé investície, vonkajšie investície. Táto otázka Ehm, naozaj bola zodpovedaná poznámkou, že ehm, ten ehm, puding e, oceníme až keď ho budeme jesť a naozaj to najlepšie riešenie v tejto etape by bolo ponechať správu aktív na profesionálnej banke, na inštitúciách únie a um, tie hodnotenia, o ktorých sa tu hovorilo, by sa mali vykonať a na ich základe by sa malo usúdiť, či je lepšie ponechať správu aktív na EIB alebo presunúť ich na komisiu. E, tú tému hodnotenia ponecháme na neskôr, ale my nechceme samozrejme spochybniť skúsenosti komisie, ale nie sme si celkom istí, či sú k dispozícii e, dostatoční e, profesionáli v komisii. Pokiaľ ide o otázku komplementárnosti medzi ELM a e, externými investíciami, tieto ELM je, e, už existuje niekoľko desaťročí, ale e, tie vonkajšie investície, to by malo byť riešenie tých ešte nepokrytých miest. Čiže e, tento plán vonkajších investícií FSD, eh, to je to, čo by eh, malo robiť. Nechceme duplicitu a nechceme ani plýtvať našimi zdrojmi, eh, preto chceme dobre využívať tie kapacity, ktoré máme k dispozícii a zabezpečiť aj komplementárnosť. Ehm, vítame účasť e, inštitúcií, ale nesmieme e, nejak dopustiť, aby sa tu prekryvali e, rozpočty, ktoré sú stanovené pre existujúce nástroje. Ďakujem a úplne na záver. Naozaj to, čo povedala predstaviteľka EIB, má svoju váhu. Ale e, problém je v tom, že vy si účtujete poplatok, ktorý nás e, stojí e, peniaze v končnom dôsledku 66 miliónov. Ja nechcem ako s zubami nechtami obhajovať tento návrh, ale je treba, aby sme ale nebola zodpovedaná moja otázka, koľko ľudí máte k dispozícii na komisii na to, aby ste robili hodnotenie rozpočtov, keď hovoríte o e, napríklad malých a stredných podnikoch. To, týchto, toto e, môže, môžu existovať tisícky, tisícky návrhov a žiadosti o peniaze. Budete môcť overovať všetky tie podnikateľské plány, budete schopní robiť všetky tie potrebné procedúry. Koľko ľudí máte k dispozícii na to, aby ste návrhy vyhodnotili a zabezpečili, že peniaze nebudú e, stratené? Kto bude robiť túto každodennú mravenčiu prácu? Koľko na to máte ľudí? E, neviem, komisia hovorila o nejakých 68 miliardách E, tá otázka sa netýka tých konkrétneho, toho konkrétneho počtu, ale e, ide tu o to, že aký objem práce bude e, vyžadovaný Takže neviem, to zrejme nepôjde o to, aby ste vy hodnotili jednotlivé projekty. To treba vyjasniť. Prepač. Na začiatok chcem 100% súhlasiť, že nie sme, e, teda komisia nie je investičnou bankou a nerobíme štýl práce, ktorý sa týka, alebo ktorý by bol podobný investičnej banke. My nevyhodnocujeme projekty tak, ako to robí EIB. Oni sú profesionálni v tejto oblasti a robia to projekt po projekte e, majú špeciálne postavenie v rámci systému EU a my ich držíme na zodpovednosť a berieme na zodpovednosť, ich hodnotíme a tak ďalej. To je ich práca, ich oblasť. E, správa aktív, to je veľmi osobitná funkcia, ktorá je úplne oddelená od investovania projekt po projekte. Je to typ práce, ktorý sa deje vzadu backroom a to sa deje za účelom e, ochrany e, rozpočtu EÚ, pokiaľ ide o náklady, ktoré plynú z EIB, čiže nie je to investičná funkcia, je to len technická funkcia. Máme e, burzu v Luxemburgu, máme investičných profesionálov, ktorí na tejto burze v tomto parkete investičnom fungujú. Takže my máme skúsenosti, máme profesionál, profesionálov a my sme e, preskúmavali naše výkony, našu výkonnosť v porovnaní s EIB a zistili sme, že sme porovnateľní, ak nie dokonca lepší v niektorých ohľadoch. Každopádne robíme dobrú prácu a my si veríme a myslíme si, že toto je malá technická vec, technická funkcia, ktorú by sme vedeli na seba prevziať a tak ušetriť EU peniaze. Dobre, toto pôjde ďalej na výbor pre rozpočet. 2. marec na poludne je lehota na predkladanie pozmeňujúcich e, návrhov. 21. marca budeme potom hlasovať. Ďakujem pekne spravodajcovi, ďakujem komisii. Ďakujem pekne. Okay, colleagues, we can now move on to... Dobre, môžeme prejsť na bod číslo 11. Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu. E, tu je výmena názorov naplánovaná. Mali sme teda už túto výmenu pred niekoľkými týždňami. Tak a skôr ako dám spravodajkyni slovo, aby nám približila niekoľko sto, viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov, 108. A ja najskôr privítam delegáciu z Mali a poviem tak po francúzsky, pretože oni hovoria po francúzsky. Vážení kolegovia, dnes máme potešenie prijať delegáciu našich kolegov, poslancov Národného zhromaždenia Mali ktorí sa nachádzajú v Bruseli tento týždeň v rámci ALPA, to je Združenie eh, parlamentu, Európskeho parlamentu s Afrikou. Vážení kolegovia, dámy a páni, Tešíme sa, že ste prišli medzi nás do parlamentu a tešíme sa, že budeme môcť v rozhovoroch s vami prehlbiť, eh, diskusie, pre, prehlbiť eh, problematiku eh, vzťahov s krajinami vašho regiónu a z Mali. Ďakujem vám za to, že ste prišli teraz e, Loris Sanchez 108, Lola Sanchez, asi 108 pozmeňujúcich návrhov predložených e, k jej správe. Ak som to správne pochopila, tak usmerenia prijala už aj OECD, pokiaľ ide o ten podevný priemysel. Nech sa páči, e, Lola. Ďakujem pekne, Linda. Dámy a páni, v prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom za ich pozmeňujúce návrhy a za to, že prispeli k tejto správe. Celkovo sme dostali 187 návrhov a všetky z nich prinášajú nové prvky, nové momenty a zlepšujú to, čo bolo v pôvodnom návrhu správy, napríklad výzva pre Európsku komisiu, aby predkladala legislatívny návrh e, v intenciách usmernenia OECD, pokiaľ ide o udržateľnosť a ľudské práva v rámci globálneho hodnotového reťazca v tomto odvetví a dôležitosť zahrňať aj záväzné doložky klauzule, tak aby táto iniciatíva mohla byť skutočne účinná, pokiaľ ide o vysledovateľnosť a transparentnosť. Tieto návrhy predložené takisto uznávajú dôležitosť eh, odevného priemyslu aj v rámci samotnej Európy, pretože je veľa európskych spoločností, predovšetkým malých a stredných, eh, ktoré sa zaoberajú výrobou textilu v Európe a musíme ich ochraňovať. Legislatívny návrh komisie by že eh, ich nepoškodzoval, práve opačne, vedel by ich podpore, k ich podpore a predchádzalo by sa sociálnemu dumpingu pretože keď sa vyrábajú odevy e, mimo EÚ, kde dochádza k porušovaniu práv zamestnancov, okrem iného, to je veľmi škodlivé. Bolo by podľa, podľa nás veľmi dobré ísť touto cestou, ale privítala by som podporu ostatných, e, hlavne vzhľadom k dôležitosti tejto správy, pokiaľ ide o dôstojnosť e, privítala by som podporu EPP, pretože ako v prípade minerálov, ktoré sú zdrojom konfliktov, alebo teda nerastných surovín, tak EPP ukázalo veľkú mieru súčinnosti, keď ide o veci, ktoré sa týkajú nedostatočnej dôstojnosti a nedostatočného rešpektovania ľudských práv. Potrebujeme záväzné doložky, tak aby sme sa zabezpečili, že to bude realitou. My pracujeme na kompromisných návrhoch, ktoré uspokoja, dúfam, všetkých 7. marca prebehne prvá schôdza tieňových a ja dúfam, že to bude dobre, tá spolupráca. Teraz e, spravodajca INTA, Sajad Karim, chce pár slov a potom dám priestor aj tieňovým. Ak môžem, chcem sa veľmi pekne poďakovať e, pani predsednička za to, že má možnosť e, opäť predstúpiť pred tento výbor. Dovolte mi najskôr poďakovať spravodajkyni za obrovské penzum práce, ktorú zjavne smerovala do tejto agendy a všetci kolegovia v rámci, a chcem poďakovať všetkým v rámci výboru VIBE, DB, pardon, že môžem druhýkrát predstúpiť a prezentovať tieto veci. A ja sem prichádzam e, v súvislosti e, s úspešným prijatím e, mojej správe, z mojej správy o medzinárodnom vedenom priemysle, ktorý bol schválený dnes ráno na úrovni výboru INTA, čo ma veľmi teší a naše diskusie dnes naozaj sú veľmi aktuálne, pretože minulý týždeň v Daka summit spoločne pre zajtrajšok e, sa uskutočnil. E, e, bolo to aj pod mojou záštitou, nemohol, som, nemohol som sa zúčastniť, ale stakeholdery hovorili o zabezpečení udržateľného rastu v odevných priemysloch, odevnom priemysle týchto krajín. Zorganizoval sa to aj za účelom e, zlepšenia štandardov bezpečnosti a BOZP, podmienok pri práci, ochrany zdravia pri práci, takisto musíme e, byť veľmi obozretní, aby sme sa vyhli e, akýmkoľvek nehodám typu, ktoré boli v Bangladeži, alebo aby sme sa vyhli detskej práci. Mám niekoľko podnetov, ktoré chcem predostrieť kolegyňam, kolegom. Poprvé, myslím si, že treba spraviť viac. Spoločnosti to vedia firmy. Súhlasím so spravodajkyňou, ak firmy a podniky e, majú naďalej vyrábať svoje odevy v Bangladeži, Vietname, v Kambodži, tak musíme veci meniť. E, my to vieme, dobre to vedia aj samotné podniky. Súkromné firmy už začali reagovať vo vlastnom záujme pre účely budovania vlastného imidžu a takisto aj kvôli spotrebiteľom, ktorých sa snažia prilákať podniky začínajú s väčšou vehementnosťou e, fungovať a zlepšovať veci na poli bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a takisto od tých dielní, od ktorých nakupujú. Ešte stále sa objavujú však e, nehody a treba spraviť viac. Treba produkciu zmeniť, reorganizovať a treba zabezpečiť, že v rozvíjacích krajinách bude odevný priemysel bezpečnejší a produktívnejší a to pôjde práve cestou zvýšenia produktivity, lepšie fungujúcich spoločností a budú buď vyradené z podnikania tie e, spoločnosti, ktoré nefungujú bezpečným spôsobom alebo ktoré nedokážu sa prispôsobiť zvýšeným štandardom. Po druhé, korupcia alebo viac ešte korupcie. Musíme aktívne sa angažovať s partnermi z tretich krajín, aby sme im pomohli presadzovať už existujúce medzinárodné, národné a regionálne legislatívne úpravy Okrem toho musíme uvažovať e, nad tým, čo spraviť s realitou lokálnej skorumpovanej politiky v niektorých prípadoch. Korupcia je jeden z najväčších, najväčších prekážok pre právny štát a efektívne implementovanie BOZP a iných legislatív vo všeobecnosti. A potom nakoniec je tu hrozba, a riziko neangažovanosti. Musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o príjmanie nových legislatívnych opatrení na úrovni EÚ, čo by mohlo viesť k neangažovaniu sa e, podnikateľskej sféry EÚ v rámci týchto krajín. To by neviedlo len k poškodeniu ich reputácie, ale, čo je dôležitejšie, by to viedlo k ohrozeniu rozvojových výhľadov týchto krajín. Predpokladá sa, že príde k štvornásobeniu e, počas nadchádzajúcich 20 rokov v Bangladeži, tohto odevného priemyslu. Už teraz je tam zamestnaných 4 milióny, 4 milióny ľudí, viac ako polovica žien, kde je 34 miliónov domácností Predpokladá sa teda, že ten počet žien, ktoré budú nutené fungovať v tejto oblasti, bude ešte rásť. Minulý týždeň vláda Bangladežu stanovila nový cieľ, eh, pričom chce zabezpečiť eh, cieľ, cieľ exportu do roku 2021 na úrovni 50 miliard, miliard, eh, miliard dol, dolárov. To je veľmi dôležité pre ich hospodársky, sociálny rast. Ja si myslím, kolegyne a kolegovia, že Musíme ísť nad rámec e, takej tej vlajkovej iniciatívy v oblasti olivného priemyslu, alebo hlavnej iniciatívy. Musíme nabádať spoločnosti, aby robili viac, aby presadzovali a rešpektovali príslušné právne úpravy, aby dodržiavali ciele udržateľného rozvoja, aby to kombinovali so odporným prístupom k podnikaniu. Obchodovanie s odevami e, v Bangladeži, ako aj v iných v chudobných krajinách je veľmi dôležitý z dôvodu preferenčného prístupu k dôležitým trhom, ako je náš trh EÚ a trh Spojených štátov. Okrem toho, e, predpokladá sa, že GSP plus štátu dostane Bangladeš čoskoro, keď sa dostane do tej skupiny rozvíjajúcich sa krajín e, do roku 2021. Toto je naša páka, ktorú máme na to, aby sme si získavali nie v roku 2021, ale už odteraz. Daka bude musieť naplňať podmienky, ktoré sa týkajú e, BOZP, zlepšenie podmienok práce, zlepšenie e, prostredia a protikorupčného. To sú všetko ciele dlhodobého charakteru a vláda tomu rozumie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste zohľadnili hľadisko o podnej politike. Teraz ste nevy spravodajcovia. Poprosím vás, aby ste boli struční. Už sa nám kráti čas. A hádam maximum dve minúty pre každého. Pán Schanfeld ako prvý v mene EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Táto správa e, sa javí ako veľmi dôležitá, pretože rieši e, veľmi e, významné záležitosti. Vyvstáva otázka, ako využiť E, čo najlepšie prínosy vzájomného obchodu. Našim cieľom je zvyšovať e, životnú úroveň jednak tu, v Európe, ale aj v iných štátoch a na iných kontinentoch. Na druhej strane ide o to, aby sme zabezpečovali vývoz e, e, najlepších e, aspektov európskej demokracie, teda respektovanie ľudských práv a práv pracujúcich. Ďalšie záležitosti, ktoré sa v ideálnom prípade sa spájajú so vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Navyše, treba zabezpečiť, aby sme toto riešili eh, vhodným spôsobom eh, s prihľadnutím na existujúce podmienky. Existujú určité radikálne postoje aj v oblasti obchodu. A čemu by sme sa eh, mali za každých okolností vyhnúť, je, aby sme nepodkopali, nepodkopali hospodárskú situáciu v partnerských krajinách, pretože ak budeme príliš horliví, to by mohlo uh, uškodiť e, hospodárskej situácii v tej ktorej krajine. Mm, mm, my totiž nevyriešime e, vlastný život a zhoršíme život iných e, e, ľudí. A treba preto hľadať e, rovnováhu medzi našimi cieľmi a potenciálom našich partnerov. Toto všetko treba zohľadňovať e, e, pri našom konaní v danom smere. Ale v ostatných oblastiach, pretože nie je iba o odevný priemysel. A teraz e, chcel by som využiť túto príležitosť, pani predsednička, i keď viem, že e, máme nedostatok času, chcel by som sa vydeliť k jednému pozmenujúcemu návrhu. Som, e, dá sa povedať, veľmi prekvapený e, obsahom jedného z pozmenujúcich návrhov Dokonca sa cítim urazený. Ide o pozmeňujúce návrh 87. Nie som si istý, kto je autorom tohto pozmenujúceho návrhu, a ktorú krajinu zastupujú. Spomínajú tu Polsko v tomto pozmenujúcom návrhu. Obvinujú totiž Polsko e, z toho, že porušuje e, pracovný e, zákonník práce v Poľsku na Slovensku, ako aj pravidla Medzinárodnej organizácie práce. Ale nemusím vás ubezpečovať v tom, že, alebo o tom, že Poľsko je to isté ako Bangladesh, stále nás platí právny štát a týka sa to aj zákonníka práce, e, ktorý je pomerne restriktívny. E, postupujeme veľmi prísne a všetky e, ustanovenia legislatívy Medzinárodnej organizácie práce sa u nás striktne dodržiavajú. Chcel by som požiadať autorov tohto pozmeňujúceho návrhu, aby ho láskavo stiahli. Toľko, pán pre, pani predsednička. Niektorí z týchto autorov sú tu prítomní a budú samozrejme reagovať. A teraz zmení skupiny socialistov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým e, kolegom za pozmenujúce návrhy a za veľmi dobrú správu. Ide o pozmenujúce návrhy, ktoré by sme, e, ktoré by sme mali sprecizovať e, správou. Ďakujem pekne v prvom rade za tie pozmenujúce e, navrhy, ktoré e, kolegovia spoločne predložili e, križom cez viaceré politické skupiny. Mali by sme ich dopracovať a čím skôr dopracovať sa k kompromisným návrhom, pretože ide to u stanovisko komisie, stanovisko našej politickej skupiny sme za to, aby sme mali záväznú úpravu na európskej úrovni vzhľadom aj, s prehľadnutím na usmernenie OECD v oblasti odevného a obuvného priemysla. Ide o, o, o proces často viacerých zainteresovaných e, e, e Nemecko by to malo e, prevziať a mali by sme e, to ambiciozne uplatňovať na celej Európskej únii. Ide o zlepšenie pracovných e, podmienok, miest, ktoré umožňa dôstojný život, prístup, príslušné tarify, musíme vylepšovať podmienky. Ďakujem takisto všetkým za všetky e, e, pozitívne dobrovoľné iniciatívy. Chcel by som zhrnúť ďalšie e, body. Mali by sme stanoviť referenčné hodnoty pre dlhodobo udržateľnú výrobu potravín, zohľadenie ekologických požiadavok v zamestnanosti. Treba sa uvedomiť, že v niektorých európskych krajinách máme zlé pracovné E, podmienky a mali by sme e, e, mať to aj vo vzťahu k rozvojovým krajinám, aby sme naplnili aj vo vzťahu k rozvojovým cieľom. Ďakujem pekne, pani Salie v e, mene zelených. Nie, takže Julia Sargentini v mene zelených. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegovia spomenuli polsku a textilný priemysel. Ale uvediem príklad e, Holandska. Minulý týždeň e, holandské obchody protestovali proti podmienkam na pracoviskách v Holandsku. Aký je to v krajine v západnej Európe, e, to e, svedčí o tom, aké e, podmienky by mohli existovať v dennom priemysle alebo v textilnom priemysle Indie. A preto považujem za potrebné aby sme to e, e, zakotvili v legislatíve a to významným spôsobom. E, vážim si spoluprácu medzi sociálnymi partnermi, ako je tomu napríklad v Nemecku a aj u nás v Holandsku. Nie však v prípade, že takáto spolupráca medzi textilným odvetvím a občianskou spoločnosťou spomaluje prijatia legislatívy. Zistujem, že E, sú tu snahy pri určitými nápadmi, ale chýba e, vôľa alebo schopnosť dohodnúť sa na legislatíve. Takže dobrovoľné legislatívy sú v poriadku, pokiaľ nespomalujú legislatívny proces. E, toto je totiž východisko, nie je to východiskom našej diskusie. Táto diskusia sa rozbehla pred 10 ročami. A keď hovoríme o káve, ktorá sa vyrába v súlade s podmienkami e, e, spravodlivého obchodu za dôstojných e, podmienok je nenormálne, že to ešte nie je štandardom. O dva týždne budeme hlasovať o nerastách z konfliktných oblastí. Využívame pritom usmernenie OECD a chceme to pretvoriť do európskej legislatívy. To isté by sa dalo uplatniť vo vzťahu k textíliem. Neotalajme s tým, pretože E, mnohí hovoria, že sa zaobídu bez tohto, o tom hovoríme e, veľmi dlho. Dá sa to porovnať s fajčením. Koľko napokon bude trvať, e, alebo trvala, aby sme vypudili fajčarov z kaviarní? Chceli, chcelo to 10 ročia a dobrovoľné iniciatívy častokrát spomaľovali takéto kroky, takže vážim si pozmeňujúce návrhy od liberálov, sociálnych demokratov, predstaviteľov GUE a Teším sa e, na e, rokovanie s pani Sanchez, aby sme mohli vyslať signál z parlamentu e, smerom ku komisii a rade, aby si splnili svoje sluba, prišli s legislatívnou iniciatívou vo vzťahu k textilnému priemyslu. Ďakujem pekne, ďakujem Julie za to, že si spomenula iniciatívu Fair Trade. Je tu veľká snaha o presadzovanie takýchto produktov, vrátanie aj e, textílii. Takže nemáme tu ďalších kolegov, ktorí by e, sa chceli vedieť. A teraz e, v mene Európskej komisie Roberta Ridolfi, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pekné popoludne všetkým. Mali by sme podľa nás eh, sa uchopiť tejto možnosti a vyjadriť sa k pozmeňujúcim návrhom a informovať vás o súčasnom stave eh, iniciatívy eh, štátneho sektora s dôrazom na rozvojovú spoluprácu. Práve tento dôraz by som chcel vypichnúť osobitne. Veľmi sa vážime túto správu a vašu snahu pripraviť pozmeňujúce návrhy. Ich veľký počet prejavuje veľký záujem tohto výboru, ale aj parlamentu ako celku s tým, aby e, e, globálna hodnotová reťaz bola dlhodobo udržateľná. E, táto problematika platí nielen pre odevný priemysel, ale ďalšie odvetvia, najmä drvársky priemysel, konfliktné nerasty, Komisie eh, eh, váži eh, si viaceré prvky správy a pozmenujúce návrhy, ktoré sú v súlodi so súčasným myslením a prácou komisie v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. A túto oblasť práve dnes zastupujem. Chcel by som využiť túto príležitosť a viedriť sa k niektorým z týchto otázok. Vážime si veľký dôraz na ľudské práva a práva pracujúcich, najmä práva detí E, veľký dôraz na to, že celé hospodárske e, rozvoje idú roka v roke so sociálnymi a environmentálnymi aspektmi a to je základom dlhodobo držateľného rozvoja. E, v nedávno pri tom oznámení cieľov udržateľného rastu potrebujeme koncenzus. Je to aj neposredateľným prvkom reakcie únie na výzvy, ktoré sú zakotvené v európskych zmluvách. E, berieme na vedomie lepšie využívať e, výsledky štúdí e, OECD a usmerenie OECD v oblasti odevného priemyslu, aby sme posilnili vystupovateľnosť jednotlivých prvkov tvorby hodnotového reťazca. Sú tu kolegovia z generálneho rediteľstva pre obchod a poprosím ich, aby sa v prípade potreby viederili. Ako viete, pripravujeme pracovný dokument, pokiaľ ide o celkový prístup tejto problematike pôjde o komplexný popis a posúdenie existujúcich prístupov e, k e, textilnému priemyslu z hľadiska podpory rozvoja. Budeme uvažovať o tom, ako zefektívniť rozvojovú politiku, ako to lepšie zoladiť s viacerými ďalšími smermi politiky. Budeme sa venovať finančnej podpory e, krajinám, ktoré vyrábajú textíly, podpory osvedčených postupov a interakcii so spotrebiteľmi a vyššej informovanosti. E, prinašam sa aj osobné skúsenosti, ktoré som e, zhromažil počas modnej revolúcie môžem povedať, že je to obrovský potenciál z hľadiska rozvoja. E, samotná e, skutočnosť, že aj spotrebitelia sú lepšie informovaní e, o týchto otázkach. A vážna predsednička, niekedy je to dôležitejšie ako právna úprava. Je to výsledkom angažovanosti viacerých zainteresovaných subjektov, e, čo je potrebné, aby sme posunuli e, tento program. program a samozrejme Európsky parlament tomto zohráva kľúčovú úlohu. Ubezpečujem vám, že komisár Mimica a generálne rediteľstvo EFKO budú ďalej e, rozširovať ambiciozný program dlhodobej držateľnosti. Ehm, venujeme sa tomu a som sme vám k dispozícii, aby sme vás informovali. Samozrejme, dnes sme si e, poznamenali aj vašu diskusiu v súvislosti s nariadením. Nespadá to pod naše kompetencie. Berieme na vedomie e, e, diskusiu o tom, či je alebo nie je potrebné nariadenie. Zatiaľ sa komisia sústreduje na to, čo dokážeme robiť za použitia súčasných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem, pani predsednička. Máme tu zastupcov generálneho riaditeľstva pre odbor. E, o obchod, prepačte. Evelyn Saragon, e, Gondi, Saragondi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemám ani, e, čo by som v podstate doplnila k tomu, čo tu už odznelo. Iba dovolím si pripomenúť, že zodpovedná správa dodavateľského reťazca, vrátane v štátnom sektore, je dôležité z hľadiska e, vnútornej a externej politiky a e, naše generálne raditeľstvo je odhodlené e, urobiť všetko, aby naša politika podporovala dlhodobo držateľný rozvoj, vrátanie v odevnom priemysle. Na predchádzajúcom stretnutí výboru sme hovorili o viacerých nástrojoch, ktoré máme k dispozícii. Predložili sme aj písomné informácie, nebudem to všetko opakovať. Iba zdôrazním, že komisia generálne riaditeľstvo sa domnieva, že nemôžeme replikovať úpravu e, konfliktných nerastov e, e, u nariadenia pre konfliktné nerasty sa týka zneužívaním ľudských práv v súvislosti s ťažbou e, a obchodom e, s e, takýmito nerastmi, pretože ide o medzinárodné humanitné právo, úpravu genocídy a podobne. A je to ďaleko nad rámec našich zámerov alebo problémov v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou v odevnom priemysle. E, podľa našich analýz treba prispôsobiť náš prístup s prehľadnutím na e, e, konkrétnu situáciu v odevnom priemysle a ako na tam, kde môžeme byť najefektívnejší dodavateľský reťazec v odevnom priemysle je pomerne zložitý. Sú tu špecifické vzťahy medzi jednotlivými subdodovateľmi a odvetvemi E, e, sú tu záležitosti slobody združovania, e, ekologické otázky a toto podľa nášho názoru vyžaduje väčší dôraz na interakciu so všetkými zainteresovanými. Pred niekoľkými týždňami sme sa zúčastnili okrúhleho stola na pôde OECD. Podporujeme činnosť OECD pri E, e, vypracovanie usmernení e, náležitých analýz v odevnom a obovnom priemysle. A vyčlenili sme aj príslušné prostriedky na takéto práce. Chcel by som pripomenúť, že viaceré diskusie, vrátane s predstaviteľmi odborov, E, volajú po e, e, prístupu z dola nahor a neopačne s tým, aby odbory úzko spolupracovali s podnikovou sférou. Videli sme to, že aj v Bangladeš to v teréne prináša veľké plody. A takýto prístup jednoznačne podporujeme. Judy? Mám tri veci. Po prvé, nie je to úlohou DG Trade, aby stanovili hierarchiu porušovania ľudských práv. Nemôžete povedať, že porušovanie ľudských práv v, e, v, v nejakom e, sektore ťažby e, rúd je horšie než v sektore textilného priemyslu. Takže my tu musíme hovoriť aj o metóde a teraz musím sa naozaj ospraniť, ale ja som bola šokovaná tým, čo som počula. Nola Sanchez. Len e, na záver by som chcela povedať, že úplne súhlasím s tým, čo povedala Judith. A po druhé, ďakujem veľmi pekne za pozmeňujúce návrhy. Dúfam, že Eh, ich budeme eh, môcť zapracovať a skutočne s vami súhlasím v tom, že my nechceme zlepšovať kvalitu nášho života na úkor kvality života iných. S tým eh, plne súhlasím a v zásade o to v tejto správe ide. O tomto nariadení nebudeme znovu diskutovať. Ďakujem všetkým za účasť a o na marcovom zasadnutí budeme hlasovať a e, príjmeme isté kompromisy, aby sme zabezpečili plynulé hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz veľmi rýchlo prejdeme. Máme ešte 20 minút pred našim spoločným stretnutím z e, budžet a APET. Bude to e, bod 12 a ide tu návrh nariadenia o začlenení emisí a záchytov skleníkových plynov alebo z využívania pôdy. E, mne sa veľmi páči táto skratka CF. Eh, je to, znie to skoro ako meno, ale je to skratka. My sme v júli prijali stanovisko k revizii ETS eh, a na štrasburskom zasadnutí sme eh, prijali návrhy týkajúce sa zmeny ETS, ale toto je iná legislatíva norma. V zásade ide o to, akým spôsobom sa započítava lesníctvo, ako aj zmeny vo využívaní pôdy, do e, e, do merania e, znižovania emisí. Pán Florent Marcelesi je spravodajcom pre túto tematiku. Ďakujem. Áno, LULUCF to je veľmi zvláštna skratka. Uh, Ide tu v zásade o využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo. Je veľmi dôležité, aby toto nariadenie bolo čo najambicioznejšie z rozvojového hľadiska. V Paríži bol stanovený cieľ zniženia eh, emisí o jedna, zniženia teploty o 1,5 5 e, stupňa. Najzraniteľnejšie krajiny budú ostrovy v Karibiku, v Tichom oceáne v Južnej Ázii, ako aj regióny v Afrike. Tieto budú e, najtvrdšie postihnuté Ehm, e, čiže nejde to iba o otázku využívania e, pôdy ako prostriedku na zmierňovanie e, zmeny klímy, ale ide tu skôr o vytváranie tzv. záporných emisí od Marrakešu je potrebné, aby sme my začali v tomto smere eh, byť eh, aktívni a eh, pokiaľ ide o kvantifikáciu emisí, musíme byť ambiciozní a z toho dôvodu sme vypracovali tento návrh. Cieľom je, aby sa e, interný cieľ e, odvetvia CF zvýšil, aby sa sprísnili e, pravidla zaučtovania. Je potrebné, aby sme posilnili aj obnovu mokradí a je veľmi potrebné, aby sme dokázali stimulovať také aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu funkcie e, záchytov uhlíka. To znamená, že namiesto toho, aby sme e, Eh, čiže je potrebné, aby sme eh, sa snažili obnovu, eh, obnovu agroekonomickými opatreniami a musíme posilniť funkciu záchytu uhlíka v existujúcich, na existujúcich územiach. Toto je potrebné robiť aj vo vzťahu k domorodému obyvateľstvu a k posilňovaniu noriem záchrany biodiverzity, pretože ak chceme zlepšiť život miliónov ľudí, eh, na južnej pologuli je potrebné aplikovať rovnaké e, štandardy, aké používame na severnej pologuli. E, toto je veľmi komplexná problematika a veľmi ma zaujímajú názory ostatných. Neviem, či tu máme tieňových spravodajcov, ktorí sa zvyčajne chcú vyjadriť k tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem. E, chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za stanovisko. E, myslím si, že návrh komisie je veľmi ambiciozný, e, pokiaľ ide o implementáciu Parížskej dohody a znižovanie emisií skleninových plynov pri minimálne o 40 v porovnaní s hladinou v roku 1990. Súhlasíme s tým, že to má byť veľmi ambiciozné, e, ambiciozný cieľ a e, je potrebné stimulovať aktivity, ktoré vedú k posilneniu funkcie záchytu uhlíka pri využívaní e, pôdy. Takisto je potrebné rešpektovať vlastnické práva k pôde a stimulovať polnospodárskú výrobu. E, túto e, funkcia e, záchytu uhlíka v poľnohospodárstve sa musí podporiť tak v EÚ, ako aj v tretich krajinách. EÚ sa musí stať globálnym lídrom pri podpore tohto procesu a investíciách do Technik v plnohospodárstve, ktorých cieľom je dosiahnuť čo najlepší účinok funkcie zachytu uhlíka v rozvojových krajinách. Treba to robiť aj v spolupráci so súkromným sektorom a s malými a strednými podnikmi. Ďakujem. Nik, ďalšie sa mi nehlási o slovo. E, neviem, máme tu prosím niekoho z DG Klim. Áno. Pán Wirheim. Nech sa páči. Dobre popoludne. Ale boli ste blízko. Myslím si, že nemusím hovoriť veľmi dlho. Vítam stanovisko výboru pre rozvoj k návrhu komisie týkajúceho sa zmien vo využívaní pôdy a v lesníctve. Toto je skutočne základný um, prvok európskej energetickej a klimatickej politiky a jej význam postupom času ešte porastie. Preto je veľmi dôležité práve započítavanie či e, beranie e, týchto záchytov uhlíka e, v pôde. E, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené napríklad v súvislosti so zahrnutím mokradí, môžeme posúdiť. Myslím si, že v niektorých členských štátoch sa to už robí Takisto nám leží na srdci biodiverzita, rovnako ako poslancom tohto parlamentu. Takisto sa domnievame, že prostredníctvom tohto nariadenia budeme dávať príklad medzinárodnej komunite. Dôvodom je to, že uplatňovanie tohto nariadenia e, v Európskej únii e, bude viesť aj k ďalším diskusiám v medzinárodnom meradle e, tom zmysle, čo môžu aj ďalšie krajiny, hlavne rozvojové, e, robiť. Takže je to v podstate taký test, e, ktorý chceme urobiť skôr, než pristúpime k týmto medzinárodným rokovaniam. Bolo predložených niekoľko návrhov, s ktorými by sme mohli mať isté ťažkosti. Myslím si, že e, to, aby sa v budúcnosti používali referenčné hodnoty pre lesníctvo, Eh, by mohlo byť eh, niečo, čo treba posúdiť, ale vždy nás zaujíma aj administratívna záťaž. Myslíme si však, že celkovo eh, komisia považuje túto správu a e, svoj návrh e, ako idúci rovnakým smerom, ale budeme po, pochopiteľne prihliadať na vaše pozmeňujúce návrhy. E, Ďakujem, teraz e, som až videla vaše meno. E, Tak nemám tu nikoho, možno, že pán Rudolf chce niečo povedať. Myslím, my e, samozrejme úplne súhlasíme s postojom DG Klima a ja by som k tomu chcel ešte niečo povedať. My e, sme tí, ktorí sme ako prví prišli z INDC a chceme tam aj pokračovať. A teraz, pokiaľ ide o e, spoluprácu s rozvojmi krajinami, my chceme ďalej prehlbovať e, pre e, pojenie medzi Parížskou dohodou a agendou 2030. Naša delegácia e, skúmať tieto veci. Okrem konkrétnych e, projektov zameraných na zisťovanie zmien klímy, e, ako viete, 20 e, všetkých rozvojových programov splňa kritéria, ktoré vyplývajú z nariadení týkajúcich sa zmeny klímy. Rozvojové krajiny si vypracovajú svoje vlastné strategické prístupy k zmene klímy, ale my so všetkými týmito partnerskými krajinami spolupracujeme a snažíme sa dosiahnuť synergiu e, napríklad pokiaľ ide o globálnu alianciu e, pre zmenu klímy e, z roku 2008. Teraz máme takúto alianciu pre zmenu klímy plus. E, rozvojová komunita a Európska únia e, zosúľaďuje svoje ambície v odvetiach, ako je lesníctvo, biodiverzita, inteligentná agri- inteligentné polospodárstvo, ekosystémy a takisto postupy e, súvisiace s lesníctvom. Takisto e, využívanie pôdy, ako aj e, využívanie energii. Naše my sa zúčastňujeme na iniciatíve obnoviteľných energií pre Afriku. Ehm, a pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, pre všetkých partnerov sú všetky opatrenia súvisiace s klímov ehm, nasmerované do e, spoločných programov a mobilizácie uh, finančných prostriedkov e, na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy. E, chce sa spravodajca ešte k tomu vrátiť? E, ďakujem. Ďakujem aj za túto správu a ďakujem aj výboru za stanoviska. Je to problém, ktorý sa týka celého sveta. E, a zmena klímy e, má tak vonkajšie ako aj vnútorné aspekty. Mňa v tejto súvislosti zaujíma metóda práce komisie jej e, úsek pre životné prostredie bol takisto konzultovaný a neviem, otázka je, že čo polnospodárstvo, či sa aj generálne riaditeľstvo pre polnospodárstvo vyjadrilo k tejto problematike a ako? Ďakujem. Ja si myslím, že e, môžem poslancov informovať, že tento návrh vypracovali spolu, ja neviem, Eh, komisári pre príslušné sektory vrátanie eh, eh, komisára pre polnospodárstvo. Čiže všetky tieto konzultácie sa urobili a myslíme si, že tie postoje sa odrazili aj v tomto návrhu. Spravodajca nemá žiadne ďalšie pripomienky. 25. apríla budeme hlasovať. Teraz si urobíme 5-minútovú prestávku, pretože o 5 e, sa bude v tejto miestnosti konať spoločné zasadnutie nášho výboru, výboru pre rozpočet a výboru AFET.